v súvislosti s fondom EFSI. Ako prvá vysvetlí svoje hlasovanie pani Maria Harkin, nech sa páči. Thank you, madam. Ďakujem veľmi pekne. Chcem privítať tento fond pre strategické investície, ktorý by mohol pomôcť naštartovať investície v rámci EÚ v nadchádzajúcich rokoch. Fond sa začal minulý november a teraz e, dnes zohral Európsky parlament svoju úlohu v tomto procese, aby umožnil začiatok tohto fondu. Zaviedli sme mnoho pozitívnych zmien, aby sme zabezpečili, že viac peniazy pôjde na Horizon 2020 a Connecting Europe. Som rada, že aj Írsko už prišlo s viacerými projektami, do zásobníka projektov. Je tam napríklad projekt na 14 e, e, centier starostlivosti a sú tam ďalšie projekty, ktoré by mohol tento fond podporil. Napríklad tieto e, centra primárnej starostlivosti sa nachádzajú vo viacerých regiónoch, kde, kde je to potrebné v Írsku. A sú to veľmi významné investície nielen v ochrane zdravia našich obyvateľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo Pán Zdechovský, ďakujem pani predsedajúco. V tomto neskorom čase si dovolím to trochu skrátiť a odľahčiť. Osobne považujem predložený návrh za obrovský úspech nielen pre EP. Je dôležité, aby EÚ dokázala reagovať na súčasnú situáciu a chcel by som poďakovať Junkerovej komisii za túto cennú iniciatívu. Verím, že čerpanie z tohto fondu, tak ako je právne nastavené, bude prínosom nielen pre jednotlivé subjekty, ale bude aj veľkou pridanou hodnotou EÚ. Dôležitá otázka, ktorá je podľa mňa nezodpovedaná, je miera zapojenia súkromného sektora do jednotlivých projektov ale pevne verím, že nám to pán Juncker v budúcich dňoch dôkladne zodpoveda. Dámy a páni, želám vám pekný zvyšok večera a šťastnú cestu domov. Ďakujem pekne. E, teraz e, k ďalšiemu bodu, k revízii e, programu hospodárskej správy. Najskôr dostal sa pani Harkin opäť. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasovala za túto správu, pretože podporujem myšlienku toho, aby flexibilita obsiahnutá v pakte stability rastu by sa mala využiť na úrovni Európskej komisie. V tomto kontexte ma potešilo, keď som si prečítala dokument e, úvodné oznámenie Európskej komisie o flexibilite v tomto pakte. Spolu s niektorými ďalšími írskymi e, kolegami sme ako jediní e, viedli kampaň v Írsku za to, aby hlasovali v parlamente za fiskálny kon- kompakt v poslednom referende, preto by sa pravidla mali sprísniť a flexibilita by sa mala zachovať. Chcem podporiť myšlienku toho, aby komisia objasnila, kde presne je priestor pre flexibilitu, pretože v tejto veci potrebujeme predovšetkým jasnosť a predvídateľnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej pán poslanec Balco elnök asszony two thousand and eight pani predsedníčka ďakujem veľmi pekne. v októbri two thousand and eight pán sarkozy francúzsky predseda navrhol novú ekonomickú správu Európy. Hovorilo sa o niečom ako superštát a preto zmenili názov a hovorili o governance a nie o nezávislom ekonomickom orgáne, ale je to stále to isté. Členské štáty vlastne odovzdajú svoju zvrchovanosť v hospodárskych a menových otázkach alebo rozpočtových otázkach. Návrhy rozpočtov sa musia prerokovať v parlamente, národné rozpočty v parlamente a všetci komisári zodpovední za európske financie majú chodiť do národných parlamentov, ktoré potom kontrolujú, čo sa, a potom kontrolujú, čo sa deje s návrhmi národných rozpočtov. To robia v mene demokracie. A preto som nepodporil túto správu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Manekins. Pani predsednička, dnes sme hlasovali o správe mojej kolegyni Prevans. Vidíme, čo sa deje teraz v Grécku, v kríza, v eurozóne. My sme to zažili v k túto krízu, ktorá trvala v Lotyšsku do roku 2011, stále nie je prekonaná. A to, že e, Lotyšsko prekonalo krízu, nie je vďaka komisii EÚ, ale vďaka Lotyšom Došlo k zníženiu dôchodkov, e, zni- zníženiu platov učiteľov a podobne, ale grécky ľud nedovolí, aby sa s ním takto zaobchádzalo a musíme nájsť lepší model na riešenie krízy, musíme hľadať kompromisy pre všetkých a musíme e, podporiť túto správu, ktorá smeruje ku kompromisu. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli výzvu.